o boji EÚ proti HIV a IDS v celosvetovom meradle. Po vyhlásení komisie sa vyjadria rečníci za jednotlivé politické skupiny. Spontánna rozprava nebude a začne pán Dali za komisiu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Som rád, že tu dnes s vami môžem byť. Pri príležitosti Svetového dňa HIV AIDS by som rád zablahoželal Európskom parlamentu k uznesení e, globálna odpoveď EÚ na HIV AIDS. Komisia zdieľa vaše obavy i vaše odhodlanie zlepšiť životy ľudí, ktorí žijú s týmto postihnutím v Európe a za hranicami Európy. Toto uznesenie vysiela silný politický signál a počiarkuje, že 30 rokov akademického výskumu nestačí a že potrebujeme ďalšie úsilia. Tisíce ľudí bolo infikovaných HIV eh, a 100 tisíc prípadov bolo identifikovaných vo východnom susedstve. Komisia pracuje smerom k univerzálnemu prístupu k liečbe, aby sme dosiahli do roku 2015 globálne mileniové ciele. Dovolte mi, aby som vás uistil, že boj s HIV a AIDS zostáva vysoko medzi prioritami komisie. Máme stratégiu, máme akčný plán, v EÚ a v susedných krajinách týkajúcu sa boju, boja proti HIV a AIDS. Komisia podporila mnohé iniciatívy, ktoré pochádzali z členských štátov a rozličných aktérov v Európe. Sú to rozmanité rozvojové programy a bilaterálne programy s viacerými krajinami. Prevencia testovanie, starostlivosť o chorých, liečba chorých a boj proti diskriminácii. Toto sú všetko kľúčové prvky našej odpovede na HIV AIDS. Komisia posilnila mechanizmy na koordinovanie politik napríklad HIV Think Tank a civilné občianské fórum. Občianské Civil Citizen Forum. Boj proti HIV a IDS je stále aktuálnou otázkou a komisia bude realizovať všetky svoje plány v nasledujúcich rokoch. Berúc do úvahy hospodárske ťažkosti, nesmú e, sa stať prekážkou v boji proti tejto chorobe. Komisia zaujme aktívnu úlohu, tak ako ju zaujíma i dnes, tak i v budúcnosti. HIV AIDS je e, ochorením, ktoré zostane vysoko na zozname priorit komisii a takisto parlament sa bude e, zaobrať touto témou. Ďakujeme vám, pán Dali. A teraz pani Françoise Kostet v mene EPP. Dve minúty a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Vážený pán komisár, dnes je deň boja proti HIV a IDS. Je to medzinárodný deň a e, pre parlament bolo veľmi dôležité prijať toto uznesenie, aby sa tým vyslal silný signál, pretože epidémia a IDS možno ustupuje, možno je menej viditeľná, ale Nesmieme prestať venovať pozornosť tejto epidémii. Je to metla ľudstva. Vyše 12 miliónov mladých vo veku od 15 do 25 sú postihnutí týmto ochorením, týmto vírusom. V Európe 100 tisíc mladých ľudí trpí HIV a AIDS a preto treba spojiť všetky politické sily. Pán komisár Dali prijal akčný plán na boj do roku 2013 na boj s HIV a AIDS a je dôležité, aby sme v polovici príslušného obdobia vyhodnotili mm, pokrok, ktorý sme dosiahli. Vyše 50 tisíc nových prípadov v Európskej únii každý rok aj v susediacich krajinách je mementom. V Európe je vyše 30 HIV pozitívnych ľudí, ktorí nevedia, že sú nakazení HIV a v susediacich krajinách EÚ je to dokonca 70 takže je to závažný problém pre politických činiteľov. Polovica ľudí, ktorí sú HIV pozitívnych, začne sa liečiť príliš neskoro a dostávajú sa do pokročilých štádí choroby ešte skôr, než diagnostika a liečba sú odštartované. Nedávno bolo dokázané, že HIV pozitívny človek, ktorý po diagnostikovaní dostáva retrovirálne lieky, môže znížiť riziko prenosy tejto choroby o 96 prenosu na niekoho ďalšieho ak začne sa tento človek liečiť predtým, než sa začne jeho zdravotný stav zhoršovať. Preto je dôležité, aby Európska únia začala posilňovať prevenciu a vzdelávanie v tejto oblasti. Musíme zlepšiť dohľad, musíme neustále vytvárať siete, ktoré spájajú aktérov aktívnych v tomto boji. Takisto musíme šíriť najlepšie postupy, musíme dosiahnuť to, aby testy boli jednoducho prístupné a ak budú tieto testy rozšírené medzi občanmi, bude pre každého jednoduchšie vedieť, či má alebo nemá túto infekciu. To je práca, ktorú treba vykonať, nesmieme pred ňou zatvárať oči a musíme i naďalej pokračovať v boji proti HIV a IDS. Ďakujem a teraz by som rada odovzdala slovo pani Childers za, Childers za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem. Už 30 rokov je uplynulo od toho, kým sa v roku 1821 objavil prvý prípad človeka s týmto ochorením. Myslím si, že dnes je deň, kedy by sme mali osláviť to, že e, bojujeme proti tejto chorobe a spomenúť si na tých, ktorí na ňu zomreli. V mene skupiny socialistov volám potom, aby EÚ prijala stratégiu na boj proti HIV a IDS v Európskej únii a susediacich krajinách. Potrebujeme naozaj aktivity, aby sa 23 tisíc prípadov, ktoré v roku 1999 sa objavilo nových, dostali svoju pomoc. A aby sa vírus nešiel ďalej, preto musíme zvýšiť testovanie na HIV na, u najrizikovej populácii medzi mladými ľuďmi, homosexuálnymi mužmi a sexuálnymi pracovníkmi, ako i medzi väzňami v roku 2007 až do obdobia od ro- do roku 2009 e, bol odštartovaný nový testovací program, kedy sa otestovali tieto vysokorizikové populácie a tieto testy e, sa stali známymi v širokom spektre zariadení, ktoré ďalej pomáhali týmto ľudí s, s príslušným ochorením. A organizácie vychádzajúce z komunity takisto Eh, budovali ďalej na týchto zisteniach. Je dôležité, aby sme diagnostikovali čoraz viac prípadov v raných štádiách a musíme zaručiť prístup k prevencii proti HIV a IDS a k ranej starostlivosti. Takisto treba posilniť prístup vychádzajúci z komunit. Treba odstraniť stigmu a diskrimináciu ľudia, ktorí žijú s ochorením HIV AIDS by e, mali sa obratiť na antidiskriminačnú legislatívu, ak je to potreba. OSN e, urobilo prieskum a zistili, že e, títo ľudia chorí na HIV a IDS sa naozaj stretávajú s negatívnymi posolstvami zo strany väčšinovej spoločnosti, dokonca prichádzajú o prácu v dôsledku svojho ochorenia. Treba pamätať, že nepriateľom je HIV a nie ten, kto je nositeľom ochorenia HIV treba pozbudiť národné vlády, aby sa venovali tému, téme HIV AIDS v rámci stratégie e, sexuálneho vzdelávania. Treba, aby bol prístup k ženským i mužským kondomom ako prostriedok ochrany proti šíreniu tohto vírusu a takisto treba široko sa zapojiť do rámca ochrany Eh, v zdravotníckých systémoch. Ľudia, ktorí na všetkých úrovniach sa zapoja do medzinárodných a globálnych úsilí, sú zásadní pre úspech našich úsilí. Ďakujem, že bolo možné položiť túto otázku. Ďakujem Majkovi Kašmanovi, ktorý sa venuje veľmi dlho tejto otázke. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Childers. Teraz dostane slovo pani Parvanová za ALDE. Máte 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. Už asi 3 roky po spustení Európskej stratégie boji proti HIV AIDS v Európskej únie a susedných krajinách musíme pripustiť, že v rámci Európskej únie sme ešte ďaleko od toho, aby sme dosiahli ciele dnešného AIDS, výročného dňa choroby AIDS. Nepodarilo sa nám dosiahnuť nulovú diskrimináciu Musíme ešte zaznamenať progres, pokiaľ hovoríme o diagnostike a pokiaľ ide o včasnej liečbe. Európska únia má ešte problémy v niektorých regiónoch, napríklad aj vo východnej Európe. Nesmieme zabúdať predovšetkým na týchto pacientov. 30 rokov po prvom zistení HIV a AIDS je ešte dôležité, aby sme zdôrazňovali osvetu, informáciu a posilnenie e, zacielenej prevencie a musia v tejto oblasti konať práve vlády pán komisár. My vítame záväzky komisie, pokiaľ ide o implementáciu tejto stratégie v boji proti HIV, ale dúfame, že objasníte členským štátom, že na papieri takáto stratégia nič nepomôže. Aj v, v takéto období krízy takéto programy musia byť efektívne financované. Pozrieme sa na realitu a sústreďme sa na skutočné priority. Nemáme priestor na tabu alebo na zakázané témy. Je dôležité, aby členské štáty zabezpečili, že všetky programy HIV a AIDS a stratégie k tomuto venované boli prepojené a boli účinnejšie. Dovolte mi povedať ešte niečo ohľadne uznesenia, o ktorom budeme dnes hlasovať, ktorá bola podporená zo všetkých politických skupín v rámci Európskeho parlamentu. Áno, sú tu zraniteľné skupiny, ktoré sú viac zraniteľné. Mladí ľudia, homo homosexuáli a e, tí, čo používajú drogy. Preto musíme tieto stratégie ešte posilniť. Tieto skupiny sú zraniteľné aj preto, nakoľko dochádza tu k sociálnej exklúzii, diskriminácii a negatívnym javom voči týmto ľuďom. Nemôžeme popierať existenciu týchto skupín alebo odmietať e, to, že by sme hovorili o antidiskriminačných kampaniách Musíme posilniť náš boj eh, v tejto oblasti a preto by som chcela, aby sme sa všetci zbavili nejakých ideologických presvedčení a aby sme podporili toto uznesenie. Dnes je Svetový deň AIDS a musíme byť konzekventní vo vzťahu k našim záväzkom, pokiaľ ide o boj proti tejto chorobe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Parvanová. Teraz dostane slovo pani Rodberend. Vy ste e, zdvihli modrú kartu. Akceptujete, pani Parvanová, modrú kartu? Áno, v poriadku, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela spýtať pani Parvanové, či súhlasíte so mnou. Áno, je pravda, že potrebujeme viac peňazí v európskom rozpočte na to, aby sme mali programy, ktoré budú vzdelávať, respektíve monitorovať HIV AIDS, ale súhlasíte aj s tým, že členské štáty jednoducho neberú do úvahy túto chorobu a že máme rôzne finančné prostriedky v jednotlivých členských štátoch, čo je hamba. Práve sme to počuli od pani Čaldesa, že je potrebné, aby sme spýtali sa komisie, aby sme požiadali členské štáty, aby nám ukázali, koľko financií venujú do osvetových programov, a koľko peňazí dávajú do hospicov a do liečby, aby eradikovali, vykorenili túto chorobu. Bolo by dobré, aby sme požiadali nové predsedníctvo, dánske predsedníctvo, aby tieto nové čísla nám dali čím skôr. Súhlasíte? Rečničky. Áno, súhlasím s vami a je veľmi dôležité, aby sme užili všetky prostriedky a politické nástroje, aby sme implementovali našu stratégiu, ale aj aby sme z toho urobili realitu, aby to fungovalo. Musíme využiť túto príležitosť elektronického zdravia, musíme využívať inovačné partnerstva, musíme využívať ICT a musíme využívať aj vyhodnocovanie jednotlivých výsledkov. Toto všetko nám môže pomôcť, aby sme mali konkrétne výsledky, pretože skutočne sme zlyhali na začiatku. Je dôležité, aby sme mali transparentnosť, pokiaľ ide o finančné toky, ktoré sú venované, venované niektorým prioritám, aby sme videli, aká je pridaná hodnota týchto peňazí, týchto priorit, týchto rozhodovacích procesov, pretože my v tomto parlamente sme si uvedomovali všetky e, lobbyingové skupiny voči ostatným skupinám, ktoré nie sú dôležité až tak pre, e, občan, pre občanov Európskej únie, iba pre niektoré skupiny, za ktoré sa lobuje. Takže urobme niečo v prospech všetkých nás, všetkých našich občanov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pár, pani Parvanová. A teraz dáme slovo pani Jana Kudakis dostane 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes si spomíname s veľkým smutkom veľa vyhasnutých životov, ktoré si vyžiadala táto strašná choroba. Šokujúce štatistiky jasne ukazujú, že ešte nemáme, eh, že ešte stále máme nárast, pokiaľ ide o túto chorobu. A to je zlý, zlá štatistika. HIV je epidémiou, ktorá napáda všetky členské štáty a máme veľkú zodpovednosť, aby sme pomohli tým, ktorí so to chorobou žijú. Dúfam, že dnes parlament príjme rezolút uznesenie ohľadne európskeho boja proti tejto chorobe. Toto uznesenie sa venuje všetkým aspektom príspevku Európskej únie v boji proti HIV a AIDS, vrátane financovania výskumu, aby sa našla vakcína. Musíme sa vysporiadať s touto chorobou, ktorá nepozná žiadne hranice, nepozná ani rasu, ani vekovú hranicu, ani rodové rozdiely. Avšak ide tu o chorobu, ktorú môžeme kontrolovať, ktorú môžeme kontrolovať test, tý testami a som presvedčená, že jedného dňa sa nám podarí e, nájsť liek. Musíme robiť osvetu v tomto boji, musíme podporovať občianske skupiny v ich práci a musíme e, si vymieňať overené postupy, pokiaľ ide o výskum. Som rada, že toto uznesenie sa uberá smerom k týmto cieľom. Skupina ECR sa pripája všetkým tým, ktorí si pripomínajú tých, ktorí zomreli na túto chorobu. My podporujeme ten prúd, e, ktorý sa zacielil na boj proti tejto chorobe a chceme zlepšiť životy všetkých tých, ktorí musia s touto chorobou žiť a potvrdzujeme tento náš záväzok voči tejto, boji te, voči tejto chorobe. Ďakujeme pekne, pani Jana Kudákis. A teraz dostane slovo pani Satu Hasi za zelených. Máte 3 minúty. ctení kolegovia a kolegyne. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí sa zúčastnili na príprave tohto stanoviska. Našim spoločným cieľom je, aby sme počet infektovaných e, toto chorobou znížili. Štatistiky nepodporujú rozvoj, ktorý by sa uberal týmto smerom. Každý rok máme v členských štátoch tisíce nových prípadov a ak by sme zobrali do úvahy aj okolité, členské, okolité susedné krajiny, tak tu máme skutočne veľký počet postihnutých infikovaných. Ide tu o chorobu, ktorú by sme však mohli zabrániť. My vieme, ako by sa tejto chorobe dalo zabrániť. Najdôležitejšou príčinou je to, že nepristupujeme dôsledne. E, pred pár rokmi som bola v Južnej Afrike a videla som televíznu reklamu, kde Nelson Mandela povedal, nakoľko milujeme svoje deti, musíme s nimi hovoriť aj o sexe. Mandela tu poukazovala, chcela povedať to, aby aj skutočne mladí ľudia skutočne sa mohli chrániť pred chorobou a infekciou HIV, musia jednoducho vedieť aj o sexe a musia vedieť, že kondom je prvkom ochrany. V mojej krajine vo Fínsku máme skúsenosť, že osvet osveta v oblasti sexuálneho zdravia na školách a otvorená diskusia o sexe, ako aj služby, ktoré súvisia so sexom a reproduktívnou, reproduktívnym zdravím, sú dobrým prostriedkom, aby sme zabránili všetkým chorobám, ktoré sa dajú sprostredkovať touto cestou Týka sa to tak infekcie HIV, ako aj potratov. A práve preto tieto e, konkrétne kroky sú kľúčové. Veľa kolegyň a kolegov už poukázalo na úlohu žien. Podľa štatistík zhruba 45 nových, novoinfikovaných mladých ľudí, mladých žien, sú ženy, ktoré sú mladšie ako 25 rokov. To jasne poukazuje na to, že tu ide aj o rodovú otázku, ide tu aj o to, či ženy skutočne vedia, e, respektíve či majú odvahu, aby žiadali pri pohľavnom styku používanie kondómu. Testy sú samozrejme takisto dôležitá e, skutočnosť na to, aby sa zabránilo tejto infekcii, pretože ľudia častokrát nevedia, že sú infikovaní a e, šíria túto chorobu trikrát väčšou pravdepodobnosť ako tí, ktorí o tejto chorobe vedia. Preto musíme aj prostredníctvom týchto testov zabrániť, aby sa táto choroba šírila napríklad prostredníctvom matie, ktoré môžu túto chorobu preniesť aj na nenarodené dieťa. Musíme bojovať proti antidiskriminácii. E, okrem všeobecných cieľov musíme však mať aj celkom konkrétne ciele, ako napríklad to, čo sa urobilo na OSN AIDS. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz dostane slovo pani Matias za GUE. Máte minútu. Ďakujem. Dnes všetci tu prítomní sme zjednotení pri tomto uznesení. Ide o dôležitú tému. Dnes je e, celosvetový deň boja proti AIDS a treba vyslať určité posolstvo. Musíme sa e, vrátiť k roku 2009, kedy sme e, spustili rozhodujúce procesy. Hm, stále sa len opakujeme, treba dodať. Zostáva veľa, veľa vecí, ktoré treba urobiť. V roku 2010 Eh, bol, bolo 20 tisíc nových prípadov v eh, Európe, eh, viac ako 100 tisíc prípadov v susedských krajinách. Musíme teda konať. Musíme investovať do zdravotníckého sektora, pretože je tu teraz ekonomická kríza, ale to nemôže byť dôvod. Musíme sa dostať e, k základom, aby sme bojovali proti tejto chorobe. Takže komisia tu má rozhodujúcu úlohu a mala by vyzývať členské krajiny, aby si zasa oni plnili e, svoju úlohu v tejto oblasti. Ekonomická a, a sociálna kríza má dopad na všeobecnú situáciu. Ľudia strácajú pracovné miesta, aj to má dopad. Mali by sme mať rovnaký e, prístup, e, odstrániť e, nerov, nerovnoprávnosť, riešiť rodové otázky. Myslím si, pán komisár, že vás v týchto otázkach podporíme. Ďakujeme pani Matias. A teraz dostáva slovo pán Rossi za skupinu EFD. Ďakujem pekne toto uznesenie si vyžaduje pozornosť. E, máme tu narastajúci počet e, infekcií a treba vnímať aj to, že 30 e, infikovaných, teda HIV pozitívnych, sú infikovaní aj AIDS. Treba hovoriť o rizikách nákazy, choroba, ktorá ľudí nielen oslavuje, ale vedie e, k smrti e, vo väčšine prípadov. Pozmenujúci návrh, ktorý vo výbore prešiel, bol príčinou zmeny. Je tu veta o potratoch, s ktorou nesúhlasíme, pretože tým sa oslabuje celé uznesenie. My sme žiadali o, o oddelené uznesenie k tomuto pozmenujúcemu návrhu, aby sme e, ho zrušili chceme, aby bol schválený pôvodný text. Pretože inak, ak aj tento text je dôležitý pre európskych občanov, predovšetkým pre mladých, nebudeme môcť my hlasovať za, ale budeme sa musieť hlasovania zdržať. Ďakujeme. A teraz za nezaradených pani Doc. Ďakujem pani predsednička. Počet ľudí, ktorí e, v Spojenom kráľovstve majú HIV, dosiahlo 98 eh, tisíc v roku 2010 a to je nárast o 5 tisíc oproti minulému roku. Toto číslo má dosiahnuť v roku 2012 až 100 tisíc. V mojej časti v Severnom Írsku oveľa viac ľudí, než eh, kedykoľvek doteraz má inf- infekciu HIV. V tieto eh, čísla ktoré sa objavili tento týždeň, hovoria o náraste 20 kde väčšina e, nových prípadov e, sa e, diagnostikuje u mužov. Medzi týmito číslami potvrdila Svetová zdravotnícká organizácia, že na celom svete žije 33 miliónov ľudí infikovaných HIV a nachádzajú sa medzi nimi aj mnohé deti. Dôležitá je prevencia, včasné e, diagnostikovanie, prístup e, k starostlivosti. To sú všetko predpoklady pre boj proti HIV. A treba odstrániť strach ľudí z diagnostikovania, z testovania na e, infekciu. Dôležité je odstrániť tieto problémy pre včasnú diagnózu. Neustále stále veľa e, stále veľa ľudí nemôže profitovať z možností testov. Ďakujeme pani Doc a teraz v mene rady by som rada dala e, slovo pani, pánu Frončekovi z, z ministerstva zdravotníctva Polska. Ďakujem, pani Ehm, predsedníčka. Je pre nás ehm, cťou ehm, v pozícii predsedníckej krajiny odprezentovať pozíciu Rady Európskej únie, prezentovať stanovisko z 20. 8. novembra 2011 Európska únia a členské krajiny si uctili obete, tí, ktorí e, zomreli na AIDS a Európska únia chce vyjadriť sympatiu pozostalým i teraz trpiacim. Pred 30 rokmi sa svet dozvedelo o existencii AIDS. Prvé prípady sa objavili v decembri 1981. E, Potom nasledovalo 30 rokov boja viac než 30 miliónov životov, e, viac než 40 miliónov ľudí prišlo, prišlo o život. Deti zostali sirotami. Odhaduje sa, že 33 miliónov ľudí má e, AIDS na svete a 7 tisíc infekcií vzniká každý deň, predovšetkým v krajinách chudobných. Takisto 30 rokov partnerstva a dialogu. To všetko sa stalo veľmi dôležité. Ľudské dôstojnosť by mala byť vždy v centre našeho záujmu. Vďaka pokroku vo výskume došlo aj k poklesu o 20 eh, a takisto v počte úmrtí spôsobených AIDS Najväčší pokrok sa dosiahol v, naj, v najpostihnutejších krajinách subsaharskej Afriky. Európska únia e, s odsťou prispieva k výdobytkom e, spolu so svojimi medzinárodnými e, partnermi, Svetovou zdravotníckou organizáciou a tak ďalej. Mnohé veci boli dosiahnuté vďaka tomuto partnerstvu. V roku 2010 prispela Európska únia na globálny fond boja, boja proti e, e, malárii, tuberkulóze, AIDS v čiastke 1,5 miliardy amerických dolárov, 52% e, z celkových príspevkov na tento fond. asi 8 miliónov ľudí stále potrebuje prístup k, oš, k, k starostlivosti a počet infekcií e, narastá vysokým tempom. V 7 krajinách, 5 z nich vo, e, vo východnej Európe a v Ázii, až 25% rastie počet infekcií HIV vďaka partnerstvu s týmito krajinami Európska únia sa čo najlepšie snaží bojovať proti tejto nepriateľnej situácii. Vyzývame k väčšiemu počtu programov e, starostlivosti a prevencie. Európska únia bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní svojej zodpovednosti a pri zosúľaďovaní Eh, globálnej a európskej akcie. My musíme naďalej ponechávať AIDS eh, na eh, prvých miestach našeho, našej činnosti, aby sme dosiahli zamedzenie tejto epidémii. Vítame pokrok, ktorý sa odohral pri dosahovaní všetkých mileniových rozvojových cieľov a ambície týkajú týkajúce sa cieľov e, do roku 2015. Tak ako ich prijalo e, e, zhromaždenie, valné zhromaždenie OSN. Tieto, tieto ciele sú zakotvené aj v stratégii EÚ smerom E, ktorá, kde sa hovorí o 0% úmrtí, 0 e, aj pre diskrimináciu, 0 pre infekcie. Vítame záväzky smerom k cieľom e, od roku 2015 15 miliónov ľudí, ktorí by mali antiretrovirálnu starostlivosť a liečbu eliminácia a ďalej prenosu z matiek na deti a takisto úmrtia matiek. Efektívne treba bojovať proti tejto epidémii a treba dosiahnuť, aby naše stratégie boli komplexné. Aby sme dobre chápali e, lokálny kontext a najnovšie poznatky z výskumu, ktoré podporujú použitie existujúcich metód prevencie a nových technológií. Európska únia nadalej má obavy, pokiaľ ide e, o ženy a dievčatá a infekcie u nich na základe fyziologických, ekonomických a sociálnych faktorov. Oni sú asi 50 všetkých postihnutých e, na svete. Dôležité je sledovať tú úmrtnosť a chorobnosť Európska únia bude naďalej posilňovať e, kroky e, zohľadňujúce e, rodovú dimenziu, takisto práva žien, aby boli chránené proti sexuálnemu správeniu všetky formy vykoristovania, obchodovanie s ľuďmi. Osobitná pozornosť musí byť venovaná monitoringu. Treba sledovať skupiny, marginalizované skupiny e, so zvýšeným rizikom e, ľudí, ktorí e, sú drogovo závislí. Tieto skupiny sú marginalizované a to zvyšuje ich zraniteľnosť. V tejto súvislosti s obavami konštatujeme, že mnoho E, mladí ľudia majú stále stiažený prístup k programom e, pre reproduktívne zdravie. Treba zvýšiť prístup k, komoditám, programom, vrátane e, dôverných fóriem testovania, prístup ku kondómom, komplexné informácie a ďalšie preventívne opatrenia. Pre, nemôžeme zabúdať aj na ďalšie sexuálne e, prenosné choroby, hepatitida B a C, tu, tuberkulóza. Vyzývame k spolupráci v tejto oblasti a integráciu i e, programov vrátane e, reproduktívneho zdravia, posilnenie reproduktívnych a ošetrovateľských programov a služieb, aby sme bojovali proti týmto chorobám. Európa uznáva potrebu väčšieho zapájania ľudí z HIV a AIDS, aby sa zapájali do procesa implementácia, monitorovanie, prevencie, stratégie, politik. Uvedomujeme si úlohu, ktorú môžu zohrávať mimovládne organizácie, komunity e, pri e, dodržiavaní národných e, reakčných programov. Európska únia víta osobitný pokrok pokiaľ ide o prístupnosť retrovirálneho ošetrovania, ale naďalej e, vyjadruje obavy nad nevyrovnaným poskytovaním pomoci. 6,5 milióna ľudí momentálne dostáva antiretrovirálne e, prostriedky v krajinách s nízkym, e, nízkymi príjmami. Nedávne vedecké zistenia k efektívnosti retrovirálnych drog ukazujú že je tu potenciál e, na ešte zvýšenie našich reakcií a riešenia a, na, a e, epidémie e, HIV. Osobitné investície na národnej úrovni rešpektujúc práva, slobody a dôstojnosť infikovaných osob. EÚ víta zníženie počtu nových infekcií a prenosu z matky na dieťa Uvedomujeme si našu zodpovednosť v tejto oblasti. Chceme eliminovať e, infekcie HIV u detí a chceme takisto zachovať pri živote ich matky. Ľudia by mali mať možnosť čo najlepší prístup k podpore sexuálne reproduktívne zdravie a práva, to by mali byť stratégie na národných a medzinárodných úrovniach členské krajiny by mali chrániť ľudí e, pred diskrimináciou, stigmatizáciou a e, stratám práv. Európska únia tiež posilňuje svoju podporu, pokiaľ ide o odstraňovanie reštriktívnych opatrení e, pre vstup do štátov a takisto dekriminalizáciu homosexuality a odstránenie represívnych zákonov. Ale nie dajú vzparčia populáciám, štególne naražaným na zakaženie. Pokiaľ ide o epidemický. Eh, epidémie a, a nepodporujú potreby zraniteľných skupín. Je zásadné, aby sme optimálne pridelovali zdroje, ktoré sa týkajú podpory zdravia a prevencie. Chceli by sme zvýšiť efektívnosť súčasných programov a služieb a takisto posilniť národné zdravotnícke systémy a ľudské zdroje, ktoré by mali prispieť aj k rozvinutiu vzdelávacích programov, ktoré sa týkajú podpory prevencie HIV a AIDS. Len pokračovaním v nastolenej práci sa nám podarí dosiahnuť vysokokvalitné intervencie a preklenúť rozdiely, ktoré ešte stále existujú individuálne v Európe medzi členskými štátmi ako diery v zákonoch. Tým sa všetkým možno podarí oddeliť stigmatizáciu a smrť ľudí na HIV a AIDS. Ďakujem pekne, vážený pán minister. A teraz by som rada poprosila pána komisára Daliho, aby predniesol svoj príspevok a predovšetkým, aby sa vyjadril k záväzkom komisie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí sa zapojili do tejto rozpravy a vyslali silné posolstvo Posolstvo o tom, že pokračujeme v našom boji proti HIV a IDS, proti tejto chorobe, epidémii. Toto silné posolstvo je čoraz dôležitejšie v dnešných dňoch, pretože úsporné opatrenia, ktorým v Európe čelíme, znamenajú, že mnohé zdroje, ktoré sa predtým pridelili na, do zdravotníckého sektora, sa teraz redukujú. Je dôležité, že naše dnešné posolstvo bude toho typu, že zníženie nákladov v rozpočtoch našich krajín by malo predstavovať boj proti márneniu prostriedkami a nie boj proti finančným programom, ktoré sa napríklad týkajú HIV a AIDS, alebo investovania do prevencie voči tejto epidémii. Počas ostatných niekoľkých rokov sme pozorovali zásadný progres v našom boji s touto chorobou, ale napriek tomu sme ešte ďaleko od toho, aby sme dosiahli náš cieľ. aby sme dosiahli nulovú úroveň nových infekcií a úmrtí na AIDS. Aby sme dosiahli nulovú, úroveň e, voči stigmatizácii. Je našim záväzkom pokračovať v takej práci, ktorá by e, v konečnom dôsledku naplnila vytýčené ciele. Musíme bojovať proti diskriminácii, pretože diskriminácia je obrovským problémom v mnohých európskych krajinách. Musíme zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých tých, ktorí sú infikovaní touto chorobou alebo sú ohrození infekciou, či už je to v Európe alebo mimo Európy. Ako tu už odznelo predtým, ako kolegyne a kolegovia povedali, treba do veci vložiť veľké úsilia, veľké odhodlanie, najmä vo vzdelávaní a osvete o všetkom, čo súvisí s touto infekciou. Dúfam, že v takejto nastolenej práci budeme všetci pokračovať. V mene komisie vám môžem povedať, že máme analyzačné analytické centrum, platformu Think Tank, ktorý sa venuje HIV AIDS e, v rozličných členských štátoch EU skúma, aké sú osvedčené praktiky, to, čo pomohlo, aby boli naše aktivity koordinované a aby sme týmto spôsobom dosiahli lepšie výsledky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme vám, pán komisár Dali. Dámy a páni, ak chcete. Je tu aj uznesenie o tejto téme a takisto sa môžete venovať tejto téme dnes popoludní, kedy sa bude o nej ešte hovoriť.